za naravo in izrednega pomena. V tem smislu se mi zdi hipoteza, če bi rastli teze, plemenita in jo iz vsega srca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 Ehm, in rekel bi tudi, da v Evropskem parlamentu in na Evropski komisiji ne začenjamo iz ničle. E, Evropski parlament, jaz sem v njem tretji mandat, je sprejel vrsto resolucij, spominjam se prizadevanj naše nekdanje kolegice Astrid Lulin, ki smo ji rekli e, matica Big Win, e, kako se je trudila za odnos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 o zavesti o tem, kako pomemben indikator stanja v okolju je čebela, razvijali naš e, politični e, odnos e, in poskrbeli z drugimi inštitucijami za, za primerno politiko. Jasno je, da nobena država članica in noben čebelar sam ne more rešiti tega, tega problema. Čebelari potrebujejo podporo in vesel sem, da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 Eh, poljoprivredne proizvodnje. Eh, naime, eh, željela bih ovdje prije svega zahvaliti i slovenskim pčelarima, ali svim europskim pčelarima, zato što za bavljanje pčelarstvom je potrebna izuzetna motivacija. Dakle, ljudi se ne bave tim poslom zbog novca, nego zato što imaju poseban osjećaj da je jako važno doprinijeti očuvanju biodiverziteta, odnosno biološke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 E, veseli i to da sve veći broj mladih ljudi prepoznaje pčelarstvo kao jednu e, zanimljivu e, granu poljoprivrede što ide upravo u prilog mojoj tezi da se sve veći broj ljudi odlučuje za pčelarstvo upravo zbog toga što znaju da je jako važno zbog opstojnosti ne samo e, tradicionalne poljoprivredne proizvodnje, već i zbog e, opstojnosti e, prehrambenog lanca sačuvati biološku raznolikost, a pčelarstvo je tu doista jako bitno. Zbog toga e, smatram jako važnim i vrijednim e, podršku koju sam dobila za inicijativu da se Alpe Adria regija proglasi slobodnom od genetski modificiranih organizama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 i prenose polen na velike udaljenosti. To se već dokazalo. E, ponosna sam što je cijela slovenska delegacija potpisala tu moju inicijativu i time pokazala opredjeljenje e, ne samo slovenske države nego i slovenskih građana da žele biti GMO free. E, isto tako hrvatski zastupnici, mađarski zastupnici,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 Pan dyrektor zrobił pierwszy. Prosimy o zabranie głosu. Przechodzimy już do tej części i cieszymy się na e, Pana wystąpienie. Bardzo prosimy. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les, les députés, Mesdames et Messieurs, je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir invité l'Observatoire français d'apidologie à venir s'exprimer devant la Commission agriculture.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 Państwa, rozpoczynamy, bo mamy... E, milí kolegovia, dovolte, aby sme začali, pretože máme veľmi nabitý program a dnes predsedám ja a vítam medzi nami pani Sarbu, ktorá tu nás zastupuje predsedu výboru Envy, pana Laviu. Vítam aj všetkých poslancov, ako aj účastníkov našeho dnešného zasadnutia. Tlmočenie máme zabezpečené do 22 jazykov okrem estončiny. Taktiež sa dnešný program vysiela online a budeme sa zaoberať klonovaním zvierat, hovedzieho dobytka, ošípaných ovcí, kozy a koní chovaných a rozmnožovaných na hospodárske účely. Agria a Envy spolupracujú v tejto záležitosti na základe článku 55 spoločné zasadnutia výboru. Ako viete, 18. novembra Európska komisia zverejnila pardon, 18. decembra zverejnila Európska komisia dva legislatívne návrhy o klonovaní zvierat na e, hospodárske účely a teraz sa to vzťahuje aj na smernicu 2013 lomeno 0434. Cieľom návrhu je ukončiť používania neklonovacích metód na e, hospodárskych zvieratách a ukončiť aj uvádzanie takýchto pro, e, produktov na trh. Nechcem teraz hovoriť o tom konkrétnejšie, lebo slovo dostane pani spravodajkyňa. A tá bude hovoriť všeobecne o klonovaní. Klonovanie sa všeobecne nepoužíva na hospodárske účely a niektoré tretie krajiny to robia. USA, Kanada, Argentina, Brazília, Austrália. Aby sa zvýšila produkcia tých najkvalitnejších zvierat, jedincov, alebo aby sa čo najviac materiálu využilo do živočišného pôvodu e, už zo zvierat chovaných tradičnou metódou. Nebudem hovoriť veľmi dlho a preto navrhujem, aby sme hneď pristúpili k prezentácii. A chcel by som vás ešte upozorniť, že dva výbory sa rozhodli predložiť stanovisko INTA a JURY O tom ešte budeme hovoriť. A dnes tu máme pani Pradovajkyňu, pani Renate Zomer z Envy a pani Moj z Agri, ktoré predniesú spoločný návrh. Takže najprv dávam slovo pani Moj. Milí kolegovia, ďakujem veľmi pekne Ďakujem za to, že ste ma sem dnes pozvali, pán predseda, aby sme sa spolu pozreli na túto legislatívu, ktorá rieši dôležitú tému klonovania zvierat na rozmnožovacie účely. My sme sa chované a rozmnožované na hospodárske účely. My sme tu hovorili o právnom predpise, E, o tom, či to e, pôvodne to malo, malo byť nariadenie, ktoré by bolo priamo uplatniteľné v členských štátoch. Ale pri tomto spise sme pracovali na základe toho, čo sú dôležité zásady. To, čo nás zaujíma, sú e, zdravie zvierat, ochrana spotrebiteľa, práva spotrebiteľa na transparentnosť a na kvalitu po, potravín. Je to veľmi dôležité aj pri zabezpečení rovnosti výrobcov a pre polnospodárstvo. Klonovanie zvierat využívajú niektoré tretie krajiny ako USA, Kanada, Čína a my v EÚ sme teraz v procese veľkých rokovaní, ako je napríklad rokovanie z USA o zóne voľného obchodu. A to je práve oblasť, ktorá spôsobuje, že sa na to pozeráme veľmi um, opatrne. Je totiž pravdepodobnejšie, že potrebujeme uh, sa tu zaoberať tým, čo končí na našich tanieroch. A e, sú to veci ako je napríklad označovanie výrobkov, pretože inak by sme končili uh, s novými potravinami na našom tanieri, ani by sme o tom nevedeli. Máme niekoľko štatistík, ktoré pripravil Eurobarometer, kde sa hovorí o príjmaní výrobkov a informovanosti verejnosti o klonovaných výrobkoch a o tom, že klonovanie by sa mohlo stať systémom reprodukovania, e, reprodukcie hospodárskych zvierat. A my si myslíme, že je veľmi dôležité povedať, že na území EÚ, keď hovoríme o dovoze klonovaného materiálu alebo zárodočného materiálu, alebo potravín sklonovaných zvierat, alebo ich potomkov, tak by sme tu mali mať zákaz, pokiaľ nezískame vedeckú istotu o dôsledkoch a účinkoch na zdravie v dôsledku konzumácie takéhoto produktu v dlhodobom časovom horizonte. Eh, robili sa už aj výskumy v oblasti geneticky modifikovaných organizmov a ich vplyvu na DNA, kde sa spozorovali určité zmeny. Teraz ale je dôležitý okrem tohoto všetkého aj aspekt pohody zvierat a dobrých životných podmienok zvierat, eh, zvierat, ktorý sa vzťahuje na celý životný cyklus. Vedecké dôkaze, ktoré máme, veľmi pozorne skúmajú aj naše správy a zistili sme, viac ako jeden, jednu kritiku na klonovacie metódy. A celkové vidíme negatívne posúdenie, pokiaľ ide o zdravie zvierat a dobre životné podmienky zvierat, pretože takéto klonované zvieratá trpia stresom. Má to dopad aj na biodiverzitu a toto sú tie dve veci, ktoré považujeme za zásadné a nerokovateľné potrebujeme vedieť o, konkrétne, o ktoré zvieratá ide, totiž v niektorých krajinách aj ryby a ich hydina sú predmetom klonovania a to sú dôležité zložky potraviny vo väčšine európskych krajín. Takmer každý je ryby a hydinu. Preto si myslíme, že je dôležité mať taký vyčerpávajúci zoznam. Prešli sme takéto dôkazy. Aha. Niektoré testy sa robili na zlých druhoch, napríklad na potkanoch a myšiach a boli časovo obmedzené. Niekde sa konali len testy 4 týždňa. My potrebujeme oveľa dlhšie obdobie, aby sme mohli tieto javy sledovať a mali istotu, aký dopad to má na ľudí a na zvieratá. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam slovo ďalšej spravodajkyni. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Moja kolegyňa Julia Moj už povedala to podstatné. Tento parlament, a tomu sa teším, súčasný parlament, tak ako aj minulý parlament, má veľmi negatívny postoj ku klonovaniu. Vieme, že naši občania to nechcú. Veľká väčšina to nechce. A som veľmi potešená, že vidím, že na stretnutí tieňových spravodajcov, ktoré sme mali na túto tému, všetci predstavitelia všetkých politických skupín zdieľajú tento názor. Ja dúfam, že to získa podporu všetkých výborov, ako aj celého parlamentu. Klonovanie je veľmi sporná metóda, nefunguje veľmi dobre. Počuli sme to aj pri vypočutí nedosiahol sa žiaden veľký pokrok v posledných 10-12 rokoch. To znamená podľa mňa, že táto metóda nebude ani ďalej fungovať. Zvieratá trpia, e, dochádza k veľkému úhynu, reprodukčný úspech je minimálny. A keď sa pozeráme na utrpenie týchto zvierat, tak si myslíme, že to nemôžeme si zobrať na plecia. Okrem toho potrebujeme chrániť aj záujmy spotrebiteľa. Náš parlament ich vždy hájí, bojuje za jeho želania. A keď to spotrebitelia nechcú, a ak to naozaj dobre nefunguje, ak je úspech minimálny, tak si myslím, že máme pravdu, keď sa aj my toho držíme a myslíme si, že v EÚ by sme mali mať plošný zákaz je správne, ako aj povedala kolegyňa, že všetky užitkové zvieratá tu majú byť zahrnuté. To znamená nielen hovedzi dobytok, ošipané ovce, kozy, kone, ale aj ďalšie zvieratá ako hydina a ryby, pretože aj tam sa využívajú tieto metódy. A samozrejme je tiež dôležité, predtým sa ne, neuzatvárame, že výskum sa má ďalej povoliť. Samozrejme, aby sa mohlo napríklad klonovanie využiť na stabilizáciu stavov ohrozených zvierat. To nechceme, vy, to nechceme vylúčiť, ale pri výrobe potravín klonovanie nepotrebujeme. Je to metóda, ktorá nefunguje dobre a ktorá vedie k veľkému utrpeniu a naozaj ani nevieme, aké sú dlhodobé dopady pri konzumácii e, výrobkov živočišného pôvodu, kde ide o zviera sklonovatňa. Preto sme navrhli, aby sme v tomto smere nemali smernicu, ale nariadenie, aby sme vo všetkých členských štátoch mali rovnaký postup, aby neexistovali žiadne slučky, diery, možnosti pre kúzla s výkladom. Ja dúfam, kolegovia a kolegyne, že tento návrh takto potvrdíte Musíme preukázať veľkú jednotu v parlamente, pretože Rada ministrov určite nezdiela celkom náš názor a preto je dôležité, aby sme tu postupovali jednotne. Chcem sa na záver veľmi pekne poďakovať kolegyni Julie môj, s ktorou sa mi výborne spolupracovalo a ja dúfam, že to takto bude aj naďalej pokračovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za prezentáciu spoločnej správy, ktorá predkladá spoločné názory, čo je veľmi dôležité pre našu ďalšiu prácu. Teraz by som chcel požiadať tieňových spravodajcov, aby sa vyjadrili. Každý má 2,5-3 minúty, prosím, nie viac lebo máme mnoho záujemcov o slovo. Dve minúty. Dobre, ale nie viac ako tri. Začíname s pani Ajuzo. Dva a pol minúty, prosím. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja súhlasím myslím, že to bolo povedané. A absolútne súhlasím s tým, že spotrebitelia ani poslanci tu Nechceme, aby sa klonovali v Európskej únii zvieratá pre za účelmi produkcie. Je to, taká je väčšina a to príjmam. Je to technika zlepšovania e, zvierat. Mali, máme tu taktiež e, techniku, ktorá bola tiež počasu nová, umelé oplodňovanie zvierat. Takže čo sa týka výskumu, to by bolo barbarské to zakázať. Avšak je treba jasne povedať, že pokiaľ to zakážeme, tak to robíme pre blahobyt zvierat a nie pre e, potravinovú bezpečnosť a zdravie. Pretože všetky štúdie, ktoré boli vykonané, ukazujú, že taký problém tu nie je. Môžeme to zakázať a povedať, zakazujeme to. Bodka. Ale nemôžeme tu hľadať nejaké opatrenia, na základe ktorých potom neskôr by sme to zakázali. Takže nemôžeme uložiť povinnosť etiketovať a eh, aby sa to dalo vystopovať až v 4. 5. generácie, pretože administratívne a hospodársky toto je nepriateľné. A musí byť praktický. Pokiaľ chceme overiť, že nedošlo k podvodu, to sa nepodarí nikomu, ani Boh by to nedokázal. Takže ne, e, hľadajme nejaké kľúčky, ako to zakázať. Jednoducho to zakážme a hotovo. A zakážme, aby sa klonované meso uvádzalo na trh. No a ja si myslím, že by bol atentát na produkčný sektor zakázať dovoz reprodukčného materiálu z iných krajín, Môže to byť veľmi dobrý reprodukčný materiál a často je dosť drahý a veľa sa za neho platí za tento dovod, pretože je záujem. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne za to, že ste bola taká stručná. Pani predsednička, teraz pani Sa- Sarbu. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať spoluspravodajcom za ich úsilie pri vypracovaní tejto správy. Štúdie ukazujú, že naše občania sú proti využívaniu klonovaných zvierat na výrobu potravín. Preto je normálne, že zakážeme klonovanie v polnospodárstve v EÚ a keď zakážeme aj takéto výrobky, ja to podporujem. Ešte je niekoľko konkrétnych poznámok k tomuto. V prvom rade podporujem rozhodnutie, aby sa tieto dve smernice zlúčili do jedného právneho predpisu vo forme nariadenia na jednom právnom základe. To by umožnilo, že každý právny aspekt, ktorý sa bude kontrolovať a vydávať, bude kontrolovaný vždy parlamentom a taký sa musí parlament schváliť Okrem toho bude musieť byť konzistentne vykonávaný v členských štátoch a to je veľmi dôležité vzhľadom na všetky meškania, ktoré sme zažili v procese príjmania tohto právneho predpisu. To nesúhlasím s tým, že tento zákaz má pokrývať aj zvieratá využívané na športové účely alebo podobné činnosti. Mali by sme zakázať využívanie klonovania pri zvieratách, ktoré sa chovajú na e, hospodárske účely a potom sa používajú na šport. Máme napríklad steroidy pre športové zvieratá. Prečo by sme v takejto oblasti mali potom prijať klonovanie? Pokiaľ ide o vysledovateľnosť a označovanie, o tom budeme hovoriť pri rokovaniach o nových potravinách. O tom sme hovorili už v roku 2011. Nakoniec e, vítam aj kontrolnú klauzulu a dôraz na monitorovanie verejnosť, vnímania, verejnosť, vnímania klonovania verejnosťou. Myslím si, že legislatíva má vždy odrážať túžby našich občanov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za to, že ste dodržali časový limit. A teraz pani Aguilera. Ďakujem. Pán predseda, chcem poďakovať za odvedenú prácu aj e, spravodajkyňam. Je to veľmi dôležitý spis. Taktiež chcem povedať, že nástroj nariadenia sa mi zdá byť najvhodnejší pre reguláciu e, e, zvierat chovaných na hospodárske účely. A taktiež mám určité pochybnosti ohľadom dosahu toho zlúčenia dvoch návrhov so spoločným právnym základom, avšak podporujem spravodajkyňu v jej rozhodnutí. Tá otázka toho právneho základu sú tam určité pochybnosti, ale myslím si, že spravodajkyňa spravila dobrý prístup. Taktiež chcem povedať, že ten zákaz v podstate súvisí len s blahobytom zvierat. O ten nám ide. EFSA si myslí, že e, technika klonovania vedie k utrpeniu zvierat. A preto by sme sa mali týmto riadiť my ako zákonodárci pri e, vytváraní e, režimu regulácie tejto problematiky. Avšak treba povedať, že pokrok tejto techniky v budúcnosti, teda potenciálne, toto by mohlo eh, pomôcť blahobytu zviera. To nevieme, pretože je tu vedecký pokrok, ktorý nevieme, kam až môže zájsť. A myslím si, že tento problém by sa takto mohol vyriešiť. Tento eh, problém samozrejme pre nás je dôležitý a chceme sa mu vyhnúť. Takže v budúcnosti by sa to mohlo zlepšať. Preto si myslím, že by tento návrh mal byť dočasný, tak ako to navrhuje komisia. Pozmenujúci návrh 5 sa mi zdá byť veľmi dobrý, spravodajkyň. Tam sa hovorí o určení druhu. Tak aby sa to trvalo, týkalo určitých druhov, ale nemá zmysel jedn, klonovanie jedných zvierat zakázať a druhých povoliť. Takže by si myslím, že by sa to malo týkať všetkých druhov zvierat. Taktiež si myslím, že je dobré vyškrtnúť teraz tie konkrétne druhy. Avšak si myslím, že tam naďalej musí e, byť teda povolenie vedeckého alebo vedeckého hodnotenia. To, o tom hovorí aj EFSA, takže vedecký výskum musí naďalej pokračovať. Čo sa týka vystupovateľnosti, už budem končiť, pán predsa. Takže vytvorenie systému vystupovateľnosti, to si myslím, že je dobré. A problém je ten, že e, jediným, jedinou možnosťou by bolo vytvoriť taký všeobecný register s databázou a jeho fungovanie by e, záležalo tiež na tretich krajinách. A na záver si myslím, že zákaz by sa mal obmedziť teda na dobu dočasnú, tak ako hovorí komisia, a taktiež nesúhlasím, to, e, čo sa týka tých e, potomkov. Ďalej, e, čo sa týka rozmnožovacieho materiálu, tak si myslím, pokiaľ by sa zakázal dovoz rozmnožovacieho materiálu, tak by to našich chovateľov v podstate pripravilo o, o výhody hospodárskej súťaži. To je všetko. Ďakujem. Dziękuję. Ďakujem veľmi pekne. Je tu niekto, kto môže zastúpiť pána Nikolsona a pána Vojčechovského? Máme tu za nich náhradníkov? Zdá sa, že nie. Takže teraz pani Müller. Ďakujem, pán predseda. Spravodajcovia nám predložili správu, ktorá odráža verejnú mienku. A samozrejme mám pred sebou aj uznesenie z Nemecka, kde sa hovorí, a že vítame zákaz klonovania zvierat, vrátane zavedenia označovania klonovaných výrobkov. Teraz ale po vypočutí vidíme, že diabol je vždy v detaily a že je veľmi ťažké tu naozaj vytvoriť kontrolný systém, ktorý by sa mohol aj realizovať, pretože fyzicky jednoducho nie je možné zistiť ten pôvodný produkt, odlišiť klonované zviera od neklonovaného. Vítame, že to má byť nariadenie, jednotné nariadenie, to je aj naše želanie. My si však myslíme, že návrh komisie bol veľmi dobre vyvážený a my teraz pri E, vykonávaní získame veľké problémy, si vyrobíme veľké problémy so systémom kontroly. Taktiež sa pri vypočutí neodpovedalo na tie otázky, ktoré tu zazneli v súvislosti s rokovaniami TTIP. Pre mňa by to znamenalo, že keď zavedieme vysledovateľnosť a označovanie, že to znamená skutočný zákaz dovozu hovedzieho, pretože vlastne nevieme, či sú to klonované zvieratá, ktoré sú na trhu alebo nie sú na trhu. A ja to vnímam ako veľmi zložitú situáciu, pretože som za zákaz klonovania v Európe, áno, ale ako chceme zaviesť alebo kontrolovať označovanie potom týchto zvierat a výrobkov, tu potrebujeme nájsť praktické riešenie, ktoré sa potom bude môcť aj vykonávať. To je pre nás to najdôležitejšie. Ďakujem. Ďakujem, pán posol Federlej. Takže ďakujeme a teraz pán poslanec Federlej. Ďakujem. Plne súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa Müller. Keď sa pozrieme na správu tak to, to vidím, že to zachádza príliš ďaleko. Komisia sa zaklada na dostupných vedeckých poznatkoch a ja som veľmi rád, že sociálni demokrati taktiež sú za ten časovo obmedzený zákaz. Samozrejme, my sme proti tomu, aby sa to ohrozovali zvieratá. Avšak, čo týka všetkých technológií, tak aj tu je to tak, že tu môže dôjsť ďalšiemu pokroku a vývoju, takže nikto z nás nevidí do budúcnosti. Napríklad Leonardo da Vinci. Ten chcel vyvinúť techniku pre lietanie. Oni mu povedali, nie, zakážeme to navždy, z toho nikdy nič nebude. Takže tým by sme si zakázali veľa potenciálnych možností. Takže musíme tu mať intelektuálnu e, úprimnosť a samozrejme, že v budúcnosti je to, sa tu ešte dá ďalej rozvíjať, dá sa to ešte preskúmať, tak aby sa tu dalo vykonávať a zároveň sa tam nepoškozovali zvieratá. Takže my sme za časovo obmedzený zákaz a podporujeme komisiu. Okrem toho si myslíme, že v prípade E, určenia konkrétne druho zvierat sa tu zachádza príliš ďalej, komisia to tam stanovila veľmi vyvážene, takže hovoríme tu predovšetkým o produkcii mesa. Ďalej, čo týka označovania, etiketovania, tak e, si myslím, že tam správodajkyne e, zachádzajú príliš ďaleko. My sa pýtame, či v podstate máme prehľad ohľadom toho, koľko genetického materiálu teraz prichádza do Európy krajín, kde takéto techniky sa už využívajú. To sa nedá vystopovať, ako už povedala kolegyňa Müller. Máme tu obchod s tretimi krajinami a nemáme presný prehľad, presnú predstavu. A myslím si, že sa tu zbytočne zasieva strach pred novými technikami v produkcii potravín a čo sa týka vysobovateľnosti, tak musíme vedieť, a musíme si vedomiť toho, že je tu napríklad veľa materiálu v súvislosti s produkciou mlieka. E, mnohé e, kravy, ktoré produkujú nás mlieko, tie e, boli splodené klonovanými otcami. Takže si myslím, že pokiaľ by sa to zakázali, tak by to mohlo zlý dopad na polnospodárstvo v Európe. Ďakujem. Teraz pán Ek. No, OK. Dobre, tak pán Ek. Ja by som chcel poďakovať spravodajkyniam. Bola to veľmi informatívna správa, ktorú nám predložili. A vo všeobecnosti to môžeme eh, v podstate uvítať pretože tento impuls, pretože vieme, že všade v Európe vládne strach v tejto súvislosti, či je oprávnený alebo nie, to je druhá vec, ale musíme akceptovať vôľu spotrebiteľa, konzumenta, vôľu, ktorá je taká, že nechcú len na tanieri meso sklonovaných zvierat. A ja si myslím, že toto bolo eh, v rámci našej práce dobre vyjadrené. Čo sa mi zdá negatívne, o tom hovoril práve predrečník, že by sme do budúcnosti mali byť otvorení, hovoril predrečník o lietadlách, o Leonardovi da Vichim. Ja by som chcel povedať, že lietadla to nie sú žiadne citlivé bytosti. A my tu teraz hovoríme o zvieratách, takže máme tu oveľa väčšiu zodpovednosť to je všetko, čo som chcela povedať a dúfam, že pre spotrebiteľov a pre zvieratá prostredníctvom tohto návrhu prinesieme niečo pozitívne. Ďakujem, pán Bové. Ďakujem za slovo. Pán predseda, chcem poďakovať pani moja, pani Zomer, za skvelú odvedenú prácu a myslím si, že to, čo oni robili na túto tému, že tak by to malo prebiehať častejšie. Práca bola konštruktívna, spravodajkyne vzali do úvahy želania európskych občanov a Európsky parlament by sa mal týmto inšpirovať. Myslím si, že tento text chce právom nahradiť smernicu nariadením, že sme nespadli do pasce ktorú nám komisia nastavila dvomi odlišnými textami. Takže čo týka formy, to je dobré. No čo týka obsahu, tak e, si myslím, že je tam všetko. Je tam aj otázka blahobytu zvierat, otázka biodiverzity, ktorá tiež bola dobre zdôraznená so všetkými dôsledkami, ktoré tie klonované zvieratá e, v podstate so sebou nesú e, pri ďalšej produkcii. Je tam problém napríklad používania hormónov a ďalších technik, ktoré sa používajú pri klonovaní. Čo sa týka e, dovozu potomkov klonovaných zvierat, tak je úlohou dovozcov dokázať, že ten dovoz nepochádza z klonovaných zvierat. A my musíme stanoviť pravidlá, ale dovozcovia musia povedať, ako to vyzerá s tou vysledovateľnosťou. A myslím si, že obchodná otázka je menej významná než otázka zdravia zvierat. Niekedy sa musí obchod obmedziť, pokiaľ ide proti kolektívnemu záujmu občanov. Takže myslím, že to je pozitívny postup, musíme takto aj pokračovať. A tá spoločná práca ma veľmi teší. Ďakujem. Pán Barstáv. Dank u voorzitter. Ik, ik kan me eigenlijk volledig aansluiten bij wat uh, José Bové. Ďakujem veľmi pekne. Podporujem to, čo sa tu práve povedalo. Áno, je to veľmi dobrá správa. Ďakujem obidvom spravodajkyňam za ňu. Zelení sú zajedno, veľmi zajedno, pokiaľ ide o prístup obidvoch spravodajkyň. Je to naozaj dobré že sme sa rozhodli pre iný právny základ, ako aj preto, že z dvoch smerníc spravíme jedno nariadenie. Myslím si, že aj obsahovo je prístup správny, pokiaľ ide o aspekt zdravia zvierat, obyvateľov, ochranu spotrebiteľov, otázky bezpečnosti potravín. Veľmi som zvedavý na reakciu Európskej komisie k tomuto materiálu ako viete, komisia tu zohrávala veľmi svojráznú úlohu pri tomto právnom predpise. Od roku 2008 sa zaoberáme touto problematikou a že komisia využívala rôzne možnosti pri komunikácii s parlamentom, že pôvodný návrh bol oveľa silnejší a to sa nestalo, pretože tu boli tlaky e, obchodných záujmov, tlaky komisárov zodpovedajúcich za tieto ďalšie otázky a ja si myslím, že teraz e, sa nám podarilo pripraviť odpoveď pre komisiu, ktorá potvrdzuje naše jednotné stanovisko k zákazu. Takže zelení vás jednoznačne podporujú. Ďakujem. Tak rzeczywiście to zjednoczenie. Dobra, także to, to tak to hovoríme v podstate na úrovni výborov jedným hlasom. Je to skutočne pozoruhodné, ale takto od nás očakáva verejnosť. Ďalej Mark Afronte. Alebo nie, keďže Mark Afronte je neprítomný, tak začneme diskusiu. Takže minútu a pol a nie ďalej. Pani Šchajer. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o bez GMO, áno, vždy sme hovorili, že áno, ale náš premiér ten je teraz v Číne a hovorí o klonovaných ošípaných. To je tá realita, s ktorou máme dočinenia a to vyvolalo veľkú diskusiu. A ja mám niekoľko otázok, pozerám sa na pani Zomer aj pani Moj, je tu ešte veľa vecí, E, ktoré podporujem, ale mám aj kritické otázky. Chcem sa spýtať, dokážeme naozaj zrealizovať to, čo hovoríme? Prvá otázka. Druhá otázka, ako to bude v medzinárodnom kontexte? A tri, označovanie. A tretie, krajiny a spermia. A tri, štyri generácie dozadu. Čo to znamená pre naše e, odvetvia? Dá sa vysvetliť, čo tu vlastne robíme? A pokiaľ ide o TTIP, tak tu je ešte jedna vec, hovoríme v mene spotrebiteľov, áno, to som často počula, a som aj za to, ale nie je pravda taká, že teraz máme veľmi veľa produktov v Európe, ktoré sa kázia, ktoré prichádzajú do Európy z mimoeurópskych krajín a sú e, pôvodom sklonovaných zvierat. Ďakujem. Ďalej pán poslanec Ferrand. Ďakujem za slovo. Na jednej strane veľká väčšina európskych spotrebiteľov a chovateľov je proti klonovaniu, ale zároveň má Európa problém s určitou krízou, ktorú nerieši spoločná polnospodárska politika. Takže prečo tu musíme z úrybu diskutovať o niečom, E, na čo sa vlastne zhodneme. Prečo nezakázať klonovanie a jeho produkty rovno a nezamerať sa na urgentnejšie témy? Odpoveď väčšina z vás pozná, ale málo kto sa to odhodlá povedať. Je potreba lepšie harmonizovať v teréne legisla- v oblasti legislatívy EÚ aj um, Spojených štát, kontaktov, tak aby sme odborali ďalšiu prekážku v našich rokovaniach. Kolegovia, pokiaľ budeme naďalej ticho toto tolerovať, aby ste sa vy tu nechali školiť ako školáci e, a hovoríme tu o praktikách, ktoré občania nechcú, tak potom nikto nebude chcieť nás, Európsku úniu. Ďakujem, pani Köstinger. Ďakujem spravodajkyňam za e, skvelú prácu. Áno, myslím si, že sme mali dobrý základ pre diskusiu, mali sme aj vypočutie expertov a e, vidíme, že tu sú naozaj veľké problémy, pretože to sa týka e, pochopiteľnosti a vystupovateľnosti a v podstate my nechceme, um, nemôžeme si to od mesiara, aby predkladal nejaký genetický test svojho mesa. Takže máme tu uh, metódy uh, šlachtenia, ktoré, ktorými sme veľmi úspešní aj v svetovom meradle. No a čo sa týka uh, tohto zákazu na európskej úrovni, tak to musíme skutočne podporiť. Je to urgentné. Nemôžeme to nejak e, nechať na jednotlivé členské štáty, pretože e, niektoré členské štáty často rady hádžu vinu na Európsku úniu a my tu teraz bojujeme s mnohými e, problémami, takže mm, musíme to skutočne urobiť dobre a konzistentne. Takže, čo sa týka tej vystupovateľnosti, tam sa navrhujú, tam komisia navrhuje delegované akty, to je ale problematické. Myslím si, že byrokracia to nevyrieši. Mali by sme skutočne si to s komisiou e, vydiskutovať. Myslím si, delegované akty tu nedávajú príliš zmysel. Čo sa týka označovania, etiketovania a čo k tomu patrí, tak z strany plná podpora. Myslím si, že musíme zostať dôveryhodní v rámci Európy a čo sa týka našej kvalitnej e, potravinovej produkcie. Takže tak by to malo aj ostať. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Hausling. Áno, chcem pogratulovať spravodajkyňam, pretože skutočne sa na tomto bode zhodneme. Avšak chcem jasne povedať, že to nejde len o metódu, ktorá je veľmi sporná, ale sú to aj etické otázky, ktoré s tým e, súvisia. A z, o, z dôvodu ochrany zvierat podľa európskej legislatívy by malo byť klonovanie absolútne zakázané, pretože si musíme uvedomiť, že pri klonovaní v podstate veľa zvierat, ktorých je naklonovaných, nie je schopných, ži, nie života schopných, neprežijú. Takže je to v podstate reprodukcia utrpenia zvierat. Avšak je dôležité, pokiaľ by sme povolili v Európe klonovanie, tak aby sme podporovali aj príslušné štruktúry. Pretože klonovanie, to sa netýka malých podnikov, a je tu potom otázka monopolu, ktorá s tým súvisia taktiež patentov, takže na to nesmieme zabúdať. A Musíme jasne povedať, že to v Európe nepotrebujeme a nechceme, o tom už hovorila predrečníčka. Čo sa týka označovania, to je teda eh, aká dôležitá otázka. Ja si myslím, že to môžeme vyriešiť, pokiaľ sa na tým zamyslíme. A teraz sa hovorí o tom, že to bude komplikované a práve komisia o tom hovorí, že to bude komplikované, ale v podstate tým tu ustupujeme záujmom e, americkej chovateľskej lobby, v súvisí to teda s TTIP. A, a tu je teda komisia v, tej, v tejto súvislosti alergická na sprísňovanie európskych noriem. My to musíme jasne vyjadriť aj v rámci rokovaní o TTIP, že takýto model si v Európe neželáme, že je treba nájsť riešenie pre toto označovanie. Takže nech sa páči, pani Miller. Ďakujem za slovo. Ja sa tiež chcem poďakovať e, e, spravodajkyniam e, za to, že myslia v plnej miere na spotrebiteľov v Európe. A a e, myslím si, že tu e, prítomní e, sa zhodujeme na tom, že treba zakázať klonovania. Neznamená to však, že máme zatvárať oči pred týmto problémom. Nemôžeme sa tváriť tak, že týmto nariadením sa všetko vyrieši. Ja by som chcela poukázať na dvo problémy pritom, čo sa týka toho pôvodu, neexistuje nejaký celosvetovoplatný platný štandard normy, či je to F1, F2, F3 alebo nejaké ďalšie generácie klonovaných zvierat. Toto skutočne musí byť vyriešené. Po druhé, a čo s tými produktami, z, e, ktoré pochádzajú z klonovaných zvierat? To už spadá do e, koša e, obchodných rokovaní a myslím si, že to nebude e, také jednoduché e, zvládnuť, aby sme týmto nariadením e, mali Európu úplne bez klonovania. No a v neposlednom rade by som chcela hovoriť o etických aspektoch klonovania zvierat. Myslím si, že by bolo dobré nájsť také legislatívne riešenie, ktoré vlastne zohľadní aj tento aspekt e, a mm, v tom zmysle, že sa e, zakaže klonovanie zvierat. Pán posel. Pán... A, a mon tour, e, remercie. Pán Andrea, ďakujem. Chcem sa poďakovať spolu spravodajkyniam za jej vyvinuté úsilie je dôležité, že sme sa preklopili zo smernice do nariadenia. Podporujem predložený text, avšak zároveň dodávam, že treba e, e, určité veci doplniť. Hovorí sa napríklad o vystopovateľnosti e, rozmnožovacieho materiálu. Potom sa tu hovorí aj o, tých, o tej prvej a ďalšej generácii, ktoré pochádzajú predajú sklonovaných zvierat a s tým súvisí vlastne aj členenie podľa živočišných druhov. Ďakujem. Takže, pán Lise. Takže nie je prítomný, takže pani Rís. Ďakujem. Chcem poďakovať eh, spolu eh, spravodajkyniam eh, ako už vyplýva z tejto diskusie, klonovanie patrí k nesmierne citlivým otázkam, predovšetkým tak v očiach širokej verejnosti. Je, je skutočne prieskumy Eurobarometra potvrdzujú zásadné odmietanie klonovania. No a potom je tu aj ten citlivý aspekt Mm, e, dobrých životných podmienok zvierat. Ja by som chcela na Margo veci dodať len toľko, že zostáva niekoľko otvorených otázok, ale zároveň e, e, sme naplnení e, veľkou nádejou do budúcna. Tie otvorené otázky sa týkajú zdravotných aspektov a etických otázok. Ja mám otázku pre pani Somer a pre komisiu. Som veľmi, som veľmi rád, pani Somer vylúčila výskum z rozsahu pôsobnosti. Bola som však prekvapená počuť, v jej úvodnom slove, že, eh, že táto technika eh, eh, sa neosvedčila. Viete, určite bolo obdobie, kedy sa pochybovalo, že by človek dokázal zlietnúť alebo pristať na mesiaci v roku 2013 pani Somer hovorila o, o klonovaní, o e, embriách a, a jednoducho to, čo hovorí dnes, e, je iné, než to, čo hovorila pred e, dvoma rokmi. E, pred dvoma rokmi sa hovorilo o vystopovateľnosti práve v súvislosti s embriami a klonovaním. Jednoducho mala určitú pozíciu pani Somer pred dvoma rokmi a teraz e, skutočne pritiahla opraty. A otázka na komisiu. E, uznávame, že vystupovateľnosť je zrejme jeden z najkomplikovanejších aspektov. Chcela by som vedieť, prečo komisia ustupuje zo svojej pozície, ktorú prezentovala v roku 2000 2010. Prečo sa ako si vytratil tento aspekt vystupovateľnosti z, po, z tých ostatných návrhov eh, predkladaných komisiou? Pán Lise už tu je. Ospravedlňujem sa za eh, svoju krátku absenciu. Chcem sa poďakovať obidvom eh, dámam, spoluspravdajkyniam aj eh, za, za stručné uvedenie do tohto návrhu. Ja by som chcel podotknúť nasledovné, tak ako povedala veľmi explicitne Renate Somer, pretrvávajú mnohé zásadné problémy v technike klonovania, mám na mysli E, vyplývajúce ochorenia zvierat alebo úmrtia zvierat. A e, teda sú dve možnosti e, postupu do budúcnosti, že to ostane tak, ako to je. A ľudia budú na, naďalej odôvodnenie tvrdosť odmietať tieto techniky, alebo druhá možnosť je, že vývojom, výskumom sa veci zlepšia. Musíme si uvedomiť aj ďalšiu vec, že to, čo bezproblémovo bude fungovať u zvierat, sa rýchlo prenesie na ľudí. Sice môžeme odmietať klonovanie ľudí a vlastne technicky to ešte nie je možné, ale pokiaľ by raz malo byť povolené klonovanie klonovanie zvierat e, v plnom rozsahu, tak to, to, potom je len krvočik k, k klonovaniu ľudí. E, a domnievam sa, že e, už z tohto titulu neslobodno podporovať klonovanie. Pani Somer poznamenala, že stanovisko rady je rozpoltené. A mali by sme sa zamerať na jednoznačnú e, líniu zákazu klonovania a zákazu aj používania druhej generácie takýchto zvierat. Pán Klesos. Ďakujem. Ľudia sa niekedy vznášajú e, nad všetkým živým na svete, ako by e, vôbec sa ich netýkali osudy všetkého živého na svete. Ale treba si uvedomiť, že sú určité hranice. Genetické inžinierstvo dospelo tak ďaleko, že že e, hydina e, dokáže e, dnes produkovať, chovaná hydina dokáže produkovať viac vajec, než by prirodzene produkovala. Takisto dojné, dojné kravy dokážu produkovať viac mlieka, než štandardná krava, ktorá vlastne produkuje mlieko predovšetkým na účely čeliat. A mohol by som uviezť veľa ďalších príkladov, vzťahujúcich sa i na ďalšie živočišné druhy. Určite e, výskum e, e, má svoje opodstatnenie, ale aj v prípade výskumu treba vždy hľadieť na mantinely zasadené v prípade utrpenia zvierat. Ale ak ak sa vžijem do úlohy farmárov, rolníkov, tak mm, e, môžem tieto veci vnímať trošku inak. Ďakujem. Rečník bol prerošený predsedom, pán Balco. Veľmi rád som si vypočul zo strany spravodajkyň, spoluspravodajkyň ich jednotný názor. Napriek tomu e, prepadám e, skepse pretože aká bude tá legislatíva celo, celo, celoplošný zákaz klonovania rastlín prinieslo svoje ovocie. Domnievam sa, že sme schválili vynikajúci návrh legislatívy. Následne v septembri po konzultácii, komisia po konzultácii s radou urobila zásadné zmeny v, v návrhu legislatívneho aktu. Vraj z dôvodu naliehania rady. Ja som novým nováčikom v radoch poslancov, ale viem si predstaviť, že proces vyjednávania medzi inštitúciami je veľmi náročný. Ale v prípade tohto nariadenia si myslím, že sa urobilo mnoho krokov naspäť som presvedčený o tom, že obe dotknuté e, parlamentné výbory by mali e, neoblomne hájiť záujmy e, spotrebiteľa. A v tomto prípade, aspoň v tomto prípade, by rada mohla ustúpiť alebo uznať, že parlament nebude ochotný ustúpiť ani v jednom aspekte. Ďakujem. Teraz má slovo pán Agňu. Ďakujem za slovo e, ak hovoríme o téme klonovania, e, vždy je potrebné mať na zreteli to, že e, nedá sa to celo plošne úplne zabezpečiť. E, ne, neslobodno vychádzať z toho, že už ste niekde na špičke, už e, vlastne všetko zastrešujete. Ale viete, ako náhle už došlo k jednému klonovaniu e, v snahe dosiahnuť to najlepšie, tak vždy sa objaví niekto ďalší, čo je o trošičku lepšie ako ten predtým tzv. najdekonalejší klon. Podľa mňa to nie je e, uzavretá e, cesta, ak e, vysoká úmrtnosť Vysoká úmrtnosť klonovania je síce neblahá vec, ale sú určité prínosy, ktoré sú pertraktované a tie môžu zavážiť ešte viac. Predstavme si takú situáciu, že e, sa objaví ochorenie hovedzieho dobytka, ktorý sa objaví na ďalekom východe, prenesie sa smerom na západ a začne dobytok e, e, kapať jedno na druhý. Niekde na, na ďalekom východe je už zviera, ktoré je odolné voči tej chorobe. V takomto prípade klonovanie by dokázalo pomôcť čo ma však naplňa obavami, e, že, e, že e, veci sa rozdúchajú a rozbehnú nesprávnym smerom a potom sa objaví otázka, či budeme skutočne schopní napriek prijatému zákazu vystupovať všetko, všetko potomstvo klonovaných zvierat. Domnievam sa, že Spojené kráľovstvo má hájiť svoju autonómnosť. My dokážeme presvedčiť mm, mm, maloobchodné reťazce, aby nenakupovali mm, produkty meso sklonovaných zvierat a v rámci toho nášho teritoria to dokážeme zabezpečiť. Ďakujem, hovorí predseda. Ja vítam skupinu bavorských polnohospodárov, ktorí sú v našich radoch. Pozvala ich pani Miller, teda vitajte a ďakujeme za účasť. Pán Hojbuš? Pani Hojbuš, ďakujem ja by som chcela po, e, e, vyjadriť podporu e, tomuto návrhu. Objavili sa tu určité obavy, že sa nepadarí presadzovať dôsledné označovanie, ale veď naš, je našou úlohou ako politikov a zákonodárcov e, e, presadzovať vôľu spotrebiteľov. No a to sa aj stalo v tom návrhu. Musíme sa teda zamyslieť na to, ako to realizovať v praxi. Už v roku 2010 tento parlament rozhodol o, e, alebo požadoval zákaz zákaz využívania Eh, produktov z potomkov klonovaných zvierat. No a eh, použijem aj príklad dreva. Veľmi ťažko sa často dokazuje, či drevo pochádza zo zákonného výrobu alebo nezákonného výrobu. Ale domnievam sa, že existujú mechanizmy na to, aby sme vyriešili to označovanie. Myslím si, že takmer všetci sa vyjadrili proti klonovaniu. A, a, a musíme sa preto snažiť o to, aby sme, aby sme splnili svoju úlohu a našou úlohou je e, e, zastupovať e, obyvateľstvo. A tuto sa dostávam k tej zmluze TTIP, kde je snaha skutočne dodržiavať všetky normy. Tieto normy sú jednoducho dané a nechápem, prečo zrazu v prípade klonovania by sme mali ustúpiť. Pán poslanec Tesa. E, ďakujem pekne za slovo. Chcem sa poďakovať spolu pani Somer a pani Moj za e, e, ich dielo. Myslím si, že tu sa všetci zhodujeme v názore. Ja sám som bol chovateľom zvierat a ja vôbec nerozumiem tomu, prečo by zvieratá mali byť klonované, veď máme e, vysoko efektívny e, chov a produkciu e, dobytka. Zdá sa mi, že to klonovanie je úplne zbytočné. V stanovisku agentúry EFSA je uvidené, že v prípade hovedzieho dobytka je aj v, prí, v prípade prasiat e, e, je skutočne e, percento, percentuálny podiel na 90 úhynu medzi embriami klonovaných zvierat. Jednoducho, myslím si, že v Európe toto nepotrebujeme. Ďakujem. Teraz má slovo pán Hajtoma. Ďakujem veľmi pekne. Nechcem opakovať to, čo už povedala moja skupina, ale chcem vystrihať predtým, že nemusíme všetko tak napísať tu do správy v Bruseli. Možno to vyzerá na papieri dobre, ale musí to byť aj realizovateľné v praxi. Mám príklad. Keby sme napríklad používali e, spermata z byka a potom by sme mali takto mlieko z takýchto kráv a to by boli klonované zvieratá. Povedzme jedno na farme by bolo klonované, ostatné by neboli, ale to všetko mlieko z klonovaného a neklonovaného bude v jednej nádrži a to e, takéto mlieko potom ako e, budeme riešiť? Teraz ešte to mlieko v jednej cisterne z farmy sa spojí s cisternami z iných fariem, takže Musíme naozaj veľmi dobre preskúmať polnohospodárstvo a mať na mysli to, že ho nesmieme im zabrániť alebo mu uškodiť nesprávne prijatou legislatívou. Ďakujem. Ďakujem. Tým sme ukončili e, rozpravu a teraz poprosím zástupcov komisie. Pán Michael Flue, máte slovo. Pán, pán Flue, ktorý je zastupujúcim riaditeľom, ďakujem. skutočne odznel tu celý rád pripomienok. Let me first say that um, we agree a môžem povedať, že si naozaj veľmi vážime a tešíme sa tomu, že všetci sme sa zhodli na zákaze metódy klonovania a na zákaze e, e umiestňovania na trh výrobkov sklonovaného, pô, klonovaného pôvodu. máme rozdiely, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti tohto zákazu. Zatiaľ e, je tu rozdiel v tom, čo sme my navrhli a aké rozšírenie navrhuje parlament. Čiže tu rozdiel medzi našim pôvodným návrhom a tým, čo teraz žiada parlament. Je to otázka rozšírenia o ďalšie zvieratá. E, náš návrh vychádzal z toho, že v našom zozname by mali byť zvieratá, kde je táto metóda realistická a aj ekonomicky udržateľná. Teraz sa spomínajú ryby a hydina ako ďalšie druhy. A pokiaľ my vieme, táto metóda u týchto zvierat nie je ekonomicky udržateľná. Preto sme v našom pôvodnom návrhu neuvažovali o zaradení týchto druhov do zoznamu, na ktorý sa má zákaz vzťahovať. V našom návrhu sme tiež nezohľadnili zákaz e, spermy a vajíčok klonovaných zvierat. Ako sa tu už o tom hovorilo, pretože my sme si mysleli, že taký tý, takýto zákaz dôvodu by vylúčil prístup európskych chovateľov k niektorým e, materiálom. Pokiaľ ide o rozšírenie zákazu aj na potomkov a potraviny z potomkov klonovaných zvierat, chcem pripomenúť, že potomkovia už nie sú klony. To sú zvieratá, ktoré sú chované konvenčnými metodami. Takže povedzme, máme sperma z bíkov, ktoré sa používa na vznik nového potomka už tradičnou metódou umelého oplodnenia, teda umelou insemináciou s bežnou kravou, matkou. Ďalej si myslíme, že reprodukcia potomkov sa viaže tu na odôvodnenie dobrých životných podmienok zvierat. S tým sa úplne stotožníme pri klonovaní, ale nemyslíme si, že to platí na potomkov klonovaných zvierat pri použití konvenčných metód. Preto sme v našom návrhu vychádzali z toho, že zákaz na dovoz klonovaných potomkov sa nedá veľmi dobre odôvodniť E, dôvodom e, obav o spotrebiteľa. Niekoľkokrát ste tu spomenuli eurobarometer, eurobarometer z roku 2008 a 2010. Áno, vidíme, že e, verejná mienka je proti tejto, silne proti tejto metóde, najmä z dôvodov dobrých životných podmienok zvierat ale náš výklad týchto výsledkov Eurobarometra e, nás viedol k záveru aj, že e, spotrebiteľ nie je vždy dobre informovaný o samotnej metóde a jej uplatňovaní a jej dôsledkoch pri generáciách poklonovanom zvierati. Viacerí poslanci spomenuli problém vysledovateľnosti, označovania. Keď komisia predložila svoj návrh, tak sa o tom diskutovalo a označovanie podľa nás neprešlo testom proporcionality, pretože sme označovanie generácii po klonovanej generácii považovali za veľmi zložité a nákladné. Momentálne realizujeme štúdiu, robí to DG Agri a kde ďalej pracujeme s týmto predpokladom a ho posudzujeme. Toľko za komisiu k týmto príspevkom, ktoré tu doteraz zazneli zo strán e, poslancov. Ešte dovolte, aby som dal slovo zástupkyni právneho odboru, ktorá podrobnejšie vysvetli právne aspekty. E, ďakujem veľmi pekne. Prosím, verte nám, že sme sa naozaj snažili skúmať zmluvu zľava správa, aby sme reagovali na žiadosť parlamentu. Dobrý právny základ. Nezabúdajte na to, že Európska únia nemôže robiť všetko. Potrebujeme právny základ, keď chceme konať. A veľmi stručne, pokiaľ ide o váš názor, názor spravodajkyň, že môžeme mať teraz nový právny základ a že môžeme zahrnúť aj potomkov klonov na základe článku 43 zmluvy. My si nemyslíme, že toto je možné. Zákaz klonovania a najmä e, spermy klonov a ich potomkov, to nemôžeme povedať, že to zaručuje racionálny vývoj polnospodárskej výroby alebo zvyšuje polnospodárskú produktivitu podporovaním technického pokroku. To je náš právny základ. Opatrenia, ktoré sa týkajú potomstva, vychádzajú z údajných etických obav spotrebiteľov. Len z toho, Veľmi ma to mrzí, ale etické obavy spotrebiteľov nie sú cieľom spoločnej poľnohospodárskej politiky, tak ako je to zakotvené v zmluve. Pravidlá, ktoré riešia celkom e, len etické obavy spotrebiteľov, nevychádzajú z článku 43. A preto nás to naozaj mrzí, ale jediná možnosť potom je ísť k článku 352 e, ustan- klauzula pružnosti. Takto sme vychádzali. My sme naozaj otvorení, sme pripravení hľadať veci, ale musíme zostať v rámci právomoci, ktoré máme podľa zmluvy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sa už nikto ďalší neuchádza o slovo, takže by som e, uzavrel toto kolo a dal rád slovo znovu spoluspravodajkyniam na závereč, aby zhrnuli debatu a povedali záverečné slovo. Začala by pani Moj. Nech sa páči, máte slovo, nie? Dobre, takže najprv pani Zomer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj kolegom a kolegyňam za ich príspevky. Vidíme tu širokú zhodu a súhlas s našim návrhom. A naozaj je to tak, a to už aj viacerí kolegovia povedali, že klonovanie nepotrebujeme. Môžeme aj konvenčnými metodami zabezpečiť dostatočnú kvalitu užitkových zvierat a ich reprodukciu. A to, čo povedal právny odbor komisie, nám nesedí cieľom spoločnej polnospodárskej politiky, je predsa okrem iného aj to, aby pokrok v polnospodárstve bol podporovaný zákazom klonovania v EÚ. To sa takto vôbec nedá predsa povedať. Je jasné, že táto metóda doteraz nefunguje a že konvenčné metódy zabezpečujú oveľa lepší pokrok. Okrem iného je cieľom poľnohospodárskej politiky, a to ste me tiež uviedli v spoločnej správe, je naplniť očakávania spotrebiteľov a preto nemôžem naozaj pochopiť celkom to, čo povedal právny odbor komisie. V Nemecku máme také porekadlo štyria, pra, e, traja právnici, štyri mienky. Náš právny odbor v parlamente má celkom iný názor. A máme okrem toho dva precedenci pre to, čo tu my chceme s našou správou dosiahnuť keď hovoríme o spojení dvoch spisov do jedného právneho predpisu. Takže to nie je nič nové a je to právne možné. My ako parlament si myslíme, áno, etické úvahy spotrebiteľa stoja za to, aby sme ich zohľadnili, pretože aj my máme etické problémy v súvislosti ochranou zvierat a dobrých životných podmienok zvierat. A potom je tu tá otázka použiteľnosti takýchto reprodukčných metód u ľudí. A to je ten etický aspekt, áno. Ja nie som niekto, kto sa v tomto nevyzná. Ja som odborne pripraven, pracovala v oblasti reprodukcie a vieme, že to, čo sa začalo používať u zvierat, keď sa dosiahla dokonalosť, sa použilo potom u ľudí. A preto klonovanie má takúto trajektóriu možnú a preto sa tým musíme ako parlament zaoberať. Ale my sme e, na začiatku klonovania, to je úplne jasné a je jasné, že táto metóda sa stále viac a viac etabluje, aj keď tak nefunguje, ako by mala a spôsobuje utrpenie zvierat. Preto sme povedali, že toto musíme teraz e, riešiť veľmi prísne a musíme sa poponáhľať najmä kvôli typu. A týmto chcem odpovedať na otázky kolegov aj komisie. To sú tie veci, ktoré zazneli v súvislosti s TTIPom. Áno, práve preto, práve preto musíme teraz prijať túto prísnu legislatívu, aby sme v TTIP nezakotvili niečo iné. My máme predsa právo ako EÚ byť dostatočne sebavedomí a povedať, toto nechceme a to môžeme urobiť aj s inými tretími štátmi, však to robíme aj pri iných produktoch. Vždy do našich zákonov píšeme aj pri potravinách, aj v iných oblastiach, že dovážané produkty musia samozrejme splňať požiadavky európskej legislatívy. To nie je nič nezvyčajné a v rámci TTIPu musíme mať tiež istotu, že klonovanie zostane v čo najväčšej možnej miere mimo územia EÚ. My to jednoducho nechceme. Potom sa tu hovorilo o vysledovateľnosti. Áno, to by bolo veľmi nákladné, zložité. A do ktorej generácie treba ísť? A ako to má vôbec fungovať? Ja som presvedčená, že to bude fungovať. Je to len otázka chcenia. Samozrejme, že je to povinnosť potom dovozcov. Áno, ale my nemáme na celom svete jednotné predpisy o dokumentácii chovných zvierat, ale možno je to taký impuls, aby sa niečo také začalo robiť. Globalizácia predsa napreduje milovými krokmi každý deň a preto by bolo zmysluplné niečo začať a povedať, áno, musíme sa teraz dohodnúť na tom, že takéto veci budeme zaznamenávať a kto má záujem potom dovážať do Európskej únie alebo vyvážať do EÚ, sa potom musí držať týchto pravidiel. Pokiaľ ide o výskum, to nechceme zakázať. Toľko na adresu tých kolegov, ktorí povedali niečo v tomto zmysle. Napríklad výskum s ohľadom alebo skúmania rezistentnosti a podobne, to samozrejme, že akceptujeme zachovanie ohrozených druhov klonovaním a tak ďalej. To sú všetko legitimné požiadavky podľa nás. Teraz znevýhodnenie v hospodárskej súťaži, to bola jedna otázka, čo tu zaznela. Je to aj otázka, na ktorú ukázala Európska komisia. Áno, veľké chovateľské organizácie hovoria, že potom v Európe v živočišnej výrobe budeme mať veľkú konkurenčnú nevýhodu a to je nezodpovedné ak sa zakáže klonovanie a zákaz dovozu z sklonovaných zvierat a podobne. Ja si myslím, že táto nevýhoda nemôže byť taká obrovská. A naopak, my máme naďalej pokračovať v konvenčnom chove a tým sa dokážeme presadiť aj na trhu. Napríklad americkí spotrebitelia tiež nie sú za klonovanie. Aj tam sa robil takýto prieskum. A ja myslím, že by bolo veľmi dobre, keby sme my ako EÚ, ktorá je úniou hodnú, čo je napísané v Lisabonskej zmluve, raz aj tieto hodnoty nosila na štite a ukázala ich aj von, ukázala sme úniou hodnot a sme ochotní prijať etické rozhodnutia, rozhodnutia, ktoré vychádzajú z etických hodnot. My sa chceme držať našich hodnot a nenecháme sa tu zastrašovať alebo odrádzať z dôvodu globalizácie alebo nejakých ďalších e, obchodných dohôd s tretimi krajinami, inými štátmi. Ďakujem všetkým kolegyniam, kolegom a chcem požiadať, aby sme boli čo najjednotnejší, pretože je to veľmi dôležité ukázať túto zomknutosť e, Európskej rade ministrov. Teda rade ministrov. Ďakujem. Ďakujem. právnici e, komisie odkazali na iný článok zmluvy, ktorý by sme mohli použiť. To znamená, nevylúčili túto možnosť, ale poukázali na iný článok. Ďakujem a teraz pani môj, prosím. Ďakujem, takže by som chcela sa vyjadriť k tomu, čo povedala kolegyňa Aguilera Hovorili ste o agentúre EFSA, povedali ste, že EFSA vykonáva vedecké hodnotenia. No predtým, než ste to povedali, prečítali ste si všetky tie hodnotenia a stanoviska agentúry EFSA. Keby ste to urobili, tak by ste si všimli, že čo robia. Cez internet zbierajú rôzne publikácie, ktoré sa viac menej týkajú tejto témy. Napríklad z roku 2010. Tam EFSA formulovala svoje stanovisko na základe dvoch štúdí, ktoré boli e, vykonávané 12 mesiacov. A budúci rok, bo ten ďalší rok, si sa potom zobrala ďalšiu štúdiu, kde boli používaní králici a japonská e, krava a tie štúdie trvali 20 mesiacov. Ale kto nás bude chrániť, to nám zaručí, že s postupom rokov sa neobjavia patológie, ktoré za 20 mesiacov EFSA na internete nenašla. Všetci poznáme e, tú chorobu šialených kráv. Vieme, že inkubačná doba je 15 až 20 rokov. A až potom príde k tomu ochoreniu a potom to postihne aj občanov. A za týchto 20 rokov sa na nás firmy obohatili. A tiež chcem povedať k tomu, čo povedala komisia, že tá komisia povedala, že tí potomkovia prichádzajú na svet tradičnou cestou, takže tam nedochádza k problémom, a tie potomkovia sú bezpeční pre zdravie občanov. Keby ste sa lepšie pozreli na eurobarometer, tak občania e, sami od seba bez informácií sú zdesení klonovaním a tým, že by sa im na tanieri mohlo objaviť klonované jedlo. Keby do detailu vedeli, čo to znamená epigenetická mutácia, kedy mutácia DNA často vedie k mutáciám na úrovni represívnych genov, genov a potom to môže spôsobiť ďalšie choroby, tak e, si myslím, že 99,9% občanov bolo proti takejto technike. Ďakujem. Ďakujem. Chcem všetkým poďakovať. E, taktiež spravodajkyniam, tieňovým spravodajcom. Odviedli naozaj e, veľký kus práce. No a čo týka načasovania lehôd na pozmeniace návrhy, tak lehota je 24. apríla 12 hodín na obed. A 26. mája potom budeme hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch. Hlasovať sa bude spoločne 17. júna a uvidíme, kedy to príde na plenárku. Ďakujem. A ešte máme minútu. Pán Glezos sa ešte hlási na minútu. Môžete hovoriť. Ďakujem pekne. Takže celá táto diskusia o klonovaní viedla k tomu, že to, že by sme mali povedať, že to nepríjmame, ne, že, že nechceme klonovanie. Dobre, nebudem to komentovať. A prajem vám šťastnú cestu domov. A ďakujem všetkým za účasť na našom zasadaní a všetkým za ich prácu.